strane. Predtým, než sa pustíme do dnešného poriadku a do jednotlivých diskusí, by som vás chcel požiadať o pozornosť na chvíľočku. Chcel by som, vás, chcel by som vám pripomenúť tragickú udalosť. Malal, Malal Yusuf Asaj, toto 14-ročné pakistánske dievčatko sedelo v autobuse a napadli ju pri zastancovia Talibánu a streli do hlavy toto, tento trestný čin Eh, bol opodstatnený z ich strany tým, že chcela, aby dievčatá mohli chodiť do školy. Dovolte mi, aby som v jej mene, v mene celého Európskeho parlamentu eh, vyjadril hlboké poborne nad týmto skutkom, nad týmto zbavelým činom a aby som ho odsúdil. Žiadam Wir fordern die Pakistan Žiadame pakistanské úrady, aby postavili pachateľov pred súd, aby všetkým deťom, predovšetkým mladým dievčatám, zabezpečili prístup k vzdelávaniu. Toto mladé dievča Malala symbolizuje viac ako 250 miliónov mladých dievčat na celom svete, ktoré žijú v chudobe a ktoré jednoducho nemajú ani vyhliadky na dodržanie ich základných práv, ako napríklad prístup k vzdelaniu. Pred menej ako dvomi týždňami sme mali prvý medzinárodný deň dievčat. Bolo to 11. októbra. Má to vytvoriť určitú pripomienku toho, ako často sa ľudské práva mladých dievčat porušujú na celom svete. Je našou morálnou zodpovednosťou, aby sme tieto dievčatá chránili, aby sme im zabezpečili lepšiu budúcnosť. V prípade Malali sa cítim postihnutý aj ako otec céry. Týka sa ma to osobne. Ako je možné, že zažívame také skutočnosti, že 14-ročné dievča, ktoré vlastne nechce nič iné ako to, že chce chodiť do školy, a ešte aj požaduje, aby táto situácia bola samozrejmosťou pre dievčatá v jej krajine. Je to absolútne ľudské právo pre všetky deti, aby mohli chodiť do školy. Ako je možné, že sú takí ľudia, ktorí strieľajú a chcú zabiť takéto dievča? Ja želám tomuto odvážnemu dieťaťu, tomuto 14-ročnému obhajcovi ľudských práv plné uzdravenie, aby jej zasadenie za ľudské práva viedlo k novej generácii mladých ľudí, ktorí budú mať rovnakú odvahu, aby bojovali za svoje vlastné práva. Dámy a páni, ako